Pán Čevodničonci! Vážení páni poslanci. No, no. E, Znawiam posiedzenie. E, witam. Otváram poobednejšiu časť dnešného rokovania. Rád by som privítal predsedu Európskej komisie, pána Jose Manuela Baroza. Skôr ako začneme s hodinou otázok pre predsedu komisie, chcem vám oznámiť, že zápisnica zo včerajšieho rokovania je už prístupná. Sú nejaké vyjadrenia alebo alebo problémy s touto zápisnicou. Ak nie, tak tento záznam z rokovania považujeme za schválený. Poďme ďalej na ďalší bod v programe a to je hodina otázok pre predsedu komisie. Chcel by som opäť privítať pána predsedu Baroza tu v Európskom parlamente. Začneme s časťou 1. To sú otázky, ktoré, ktoré kladú predsedovia politických frakcií a zároveň ďalšie delegované osoby, ktoré kladú otázky v mene politických skupín. Vždy je jedna minúta na otázku, jedna minúta na odpoveď. Dodatočná otázka má 30-sekundový limit, rovnako ako aj dodatočná odpoveď má 30-sekundový limit. Pani Korel wortmann Kol vystúpi v mene ľudovcov. ďakujem pekne. Očakávania pre Európu 2020 sú veľmi vysoké, ale aj u občanov sú tieto predsazatia vysoké. O, očakávajú totiž pokrok, pokrokovú, pokrokovú trh